tým sme sa napríklad my, Chorváti, pripravovali na vstup na jednotný trh. Budeme veľmi obazretní a budeme sa intenzívne podielať na spolupráci medzi jednotlivými orgánmi. Ďakujem pekne. Týmto končíme vysvetľovanie hlasovania a teraz e, bude prestávka do 15. hodiny.